Sorry to... Sorry, Sylvie, Prepačte, Sylvie. Už začneme. Mali sme tu len dvoch poslancov. Museli sme čakať, ale začínali. Takže trochu sme zmenili program, takže začne bodom 10. Boj proti falšovaniu nehotovostných eh, platieb. Sylvie von Kaufmann tu je spravodajkyňou. Takže Silvi, prepač, mohla by si prosím ťa predstaviť svoju správu? Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno všetkým kolegom, kolegyňam. Žijeme v dobách, ktoré sa razantne menia, predovšetkým som digitalizácie a toto má dopad aj na spôsob, ako platíme využívanie bezhotovostných platobných prostriedkov, e, kariet, e, online prevody, alebo aj otázka napríklad virtuálnej meny. Toto sa stále e, rozširuje. Ale zároveň, samozrejme, toto priťahuje aj páchateľov, kriminálnikov. V roku 2013 bol, prebehol podvod s kreditnými kartami v Európe a ten dosahoval výšky 1,4 miliardy eur. A toto je len špička ľadovca. Doteraz nemáme ešte celoeurópske štatistiky ohľadom tohto typu podvodu. Predovšetkým, čo týka podvodov na internete, tam to má cezhraničné aspekty. Obete a páchatelia sa nie že nachádzajú v rovnakej krajine a samozrejme toto stiažuje aj vyšetrovanie. A taktiež skutková podstata aj trvanie skutku sa taktiež odlišujú podľa členského štátu a smerom smerni, eh, pardon, cieľom smernice je zaviesť minimálne predpisy, na európskej úrovni, e, čo týka bez, teda podvodov v súvislosti s bezosobnostnými platbami, aby to bolo znané ako trestný skutok všade. A my tu máme rámcové rozhodnutie rady z roku 2001 v tejto súvislosti, ale vtedajšie pravidlá samozrejme nie sú aktuálne čo sa napríklad týka len technologického rozvoja. Komisia vo svojom hodnotení vplyvu aj vo svojom návrhu predložila mnoho dobrých argumentov pre prepracovanie týchto e, bývalých pravidiel. A okrem iného to zahrňa aj rozšírenie rozsahu posobnosti, vrátanie transakcií, čo týka no, virtuálnej meny taktiež prispôsobenie skutkové podstaty, napríklad čo sa týka internetovej kriminality, taktiež stanovenie min- minimálnych trestov. No a návrhy e, komisie samozrejme sa týkajú otázky súdnej e, príslušnosti. Taktiež je tam napríklad riešená otázka ochrany obetí. To si myslím, že je dobré. Určite je to veľmi dobre vyvážený návrh komisie. Čo týka zlepšenej cezhraničnej spolupráce vyšetrovacích orgánov, toto je zásadné pre stíhanie eh, takýchto trestných činov, ktoré nepoznajú hranice a hlásenie trestných činov by malo byť uľahčené. Okrem toho by sme mali mať do budúcnosti aj štatistiky naprieč Európou, eh, čo týka teda podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami. Ja podporujem iniciatívu komisie pripraviť nový zákon toto je taktiež dôležitý krok v rámci Lisabonizácie trestného práva EÚ. Európsky parlament je tiež spoluzakodarcom a hrá tam dôležitú úlohu. Ako spravodajkyňa by som chcela návrh komisie ešte doplniť a trochu posilniť a preto som navrhla určité zmeny a 5 z nich by som chcela teraz spomenúť. Poprvé, posilnená podpora obetí, pretože koho zasiahol takýto podvod s kreditnou kartou, tak to má na ňo aj ďalšie dopady. Napríklad využívanie jeho identity kriminálnikmi môže viesť eh, k strate reputácie, taktiež jeho bonita môže byť poškodená. Po druhé, hlásenie trestných činov by malo byť zjednodušené, vrátanie toho, že by sa zriadil nejaký bezpečný online systém na hlásenie podvodov. Po tretie, aj tu si myslím, že by sme mali niečo zlepšiť. Europol a Eurojust by mali byť do celého procesu čo najlepšie zapojení, aby sme posilnili európsku pridanú hodnotu. Po štvrté, prevencia trestných činov je taktiež veľmi dôležitá. Predovšetkým, čo týka novodobých technológií, používateľia musia obdržať typy, ako by sa konkrétne mohli brániť a ozbrojiť proti takýmto internetovým podvodom. A po piaté, keďže je treba konať, tak lehota na implementáciu smernice do národného práva mala byť skrátená. Ja si myslím, že aj komisia by mala mať povinnosť už po 4 rokoch vykonať vyhodnotenie implementácie smernice. A pán predseda, možno ešte na záver jedna dôležitá pripomienka. V článku 2 návrhu komisie sa spomínajú definície a síce všetky definície, ktoré sú relevantné pre túto smernicu, aby sme boli koherentní a s ďalšími právnymi aktami EÚ, tak s výborom EKON, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, sme sa dohodli, že tu vo výbore LIBE nebudeme predkladať žiadne pozmenujúce návrhy k tomuto článku 2. A namiesto toho chceme definície, previzať definície z smernice o praní špinavých peňazí a tak, aby článok 2 tejto smernice nadvezoval v podstate na definície tej predchádzajúcej smernice. Ešte niečo k tým eh, stanoveným lehotám. Lehota pre pozmenujúce návrhy 11. apríl o 17. hodine 25. 26. apríla už by sme chceli hovoriť o pozmenujúcich návrhoch a pokiaľ by to všetko išlo podľa plánu, tak 25. júna by sme chceli hlasovať vo výbore. Takže to je za mňa všetko. Pán predseda, ďakujem. Ďakujem, Silvi. Um, tento, táto posledná vec, ktorú si povedala, aby sme si to objasnili, článok 2 návrhu komisie spadá do rozsahu pozornosti výboru EKON. A hovorí o definíciách rôznych typov platieb, tak je treba myslieť na to, že o akomkoľvek pozmeňcu návrhu, ktorý by sa stiaval v článku 2, že sa o neho libe nebude hlasovať. Dobre, o lehota to už si povedala. Chce sa niekto vyjadriť z tieňových spravodajcov? Pán Nuno Melo? Ďakujem, pán predseda. My chcem povedať, že podporujeme návrh, ktorý predložila Európska komisia. Myslíme si, že je to dôležitý návrh vo vzťahu k tomuto balíčku opatrení Európskej únie, aby sme bojovali proti e, tejto výzve, ktorá hrozuje našu bezpečnosť. Ďakujeme spravodajkyni za odvedenú prácu, za jej návrh, ktorý nám predložila. Súhlasíme s ním predovšetkým, čo sa týka tých mechanizmov, ktoré by umožňovali a uľahčovali nahlasovanie takýchto deliktov príslušným orgánom. Taktiež sa týka spolupráce Europola a Eurojustu v oblasti výmeny informácií a taktiež podporujeme kratšie lehoty pre transpozíciu smernice. Chceme poďakovať spravodajkyni a, ako hovorím, súhlasíme s návrhom správy z veľkej väčšiny, ale taktiež predložíme ďalšie pozmeňujúce návrhy, pretože ako aj ostatným, aj nám ide o zlepšenie tohto nástroja. Ďakujem, Julie. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi chcem poďakovať Silvi Kaufmann za jej správu, ktorá je naozaj vynikajúcou, vynikajúcim základom pre ďalšiu prácu. Táto nová smernica je veľmi dôležitá, keďže ide o boj proti podvodom európskej úrovni. To rámcové rozhodnutie, ktoré bolo prijaté predtým, nezohľadňovalo vývoj v oblasti virtuálnych platobných prostriedkov, ku ktorým došlo, takže naozaj bolo na čase tento dokument reformovať a súhlasím, že Europol a Eurojust musia byť oveľa viac zapojené do ochrany obetí. A máte pravdu, keď hovoríte, že je naozaj hrozné, keď vám niekto ukradne identitu a potom e, roky e, toto riešite. E, tiež chýbajú represívne prostriedky, pokiaľ o takúto kriminálnu činnosť zjednodušenie systému sťažnosti a tiež nejaký online signalizačný varovací systém. To by boli obrovské pokroky, keby sa to podarilo uplatniť. Isté aspekty by si ešte zaslúžili isté upresnenie a mám na mysli napríklad e, to, že môžeme odporučiť vytvorenie FIU, e, takéhoto finančného informačného centra na európskej úrovni. Je tu možno problém s tými lehotami na nahlasovanie, ale už ste o tom hovorili. Takže pevne verím, že sa nám podarí veľmi rýchlo dopracovať k potrebnému kompromisu. Ďakujem pekne. Ďakujeme teraz pán Korral. Sí, gra... <clears throat> Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem pani správodajkyni za jej prácu, aj komisii za návrh, ktorý e, zdieľame. Zdieľame aj poznámky e, pani spravodajkyne na úvod. Uvedomujeme si, aké prínosy kriminálnym organizáciám takéto typy podvodov e, prinášajú. Treba naozaj efektívne proti tomuto bojovať. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Boj proti organizovanému zločinu ide naozaj o veľmi efektívny nástroj Eh, ktorý mierí eh, tam, kde to, tieto organizácie najviac eh, boli, kde sú najcitlivejšie. Toto je tiež cieľom práce, ktoré som sa venovala ako spravodajca, pokiaľ ide o správu pre boj proti praniu špinavých peňazí. Takže s mnohými časťami súhlasím, obzvlášť s dvoma bodmi, ktoré ja považujem za obzvlášť dôležité. Treba sa venovať veľmi obetiam a tomu, aby sme im poskytli čo najväčšiu možnú mieru eh, ochrany a eh, podpory. Treba takisto zjednodušovať eh, informovanie o informatických zločinoch. Tretí bod. Snažíme sa, aby sa začala transponovať smernica nie o 24, ale o 12 mesiacov. Toto podporujem A e, ešte ide napríklad o dôkazy, ktoré by nemali byť e, príliš, e, príliš komplikované. A takisto tu treba špeciálnu hierarchiu zachovať. A potom pokiaľ ide o negatívne konflikty v oblasti justície, kedy nikto sa necíti E, príslušný za daný prípad a preto sa tento nevyšetruje. Toto e, tiež musíme vyriešiť. Treba tu takisto stanoviť jasné e, kritérium aj z hierarchického pohľadu, pokiaľ ide o konflikt, konflikty v oblasti jurisdikcie. Ja som pripravený čo najlepšie spolupracovať s ostatnými kolegami na tomto texte, aby ten výsledok bol čo najlepší, pretože ide o Eh, spoločenský fenomén, ktorý sa stáva čoraz akutnejším z bezpečnostného pohľadu. Ďakujem teraz Pozdechovský. Ďakujem, Klód. Ďakujem, Silvi, za tvoju prezentáciu, za skvelú prácu. Chcel by som navrhnúť pár konkrétnych pozmenujúcich návrhov ku konkrétnym bodom. Ale nie je to z nejakého politického dôvodu, je to skôr o tom, že potrebujeme veci konkrétnejšie špecifikovať, byť konkrétnejší. Súhlasím s tvojim textom, som rád, že si tam dala veci ako zodpovednosť štátov, pomoc obetiam, nebudem to všetko opakovať. Som skutočne veľmi zaangažovaný, chcem napomôcť ochrane obetí organizovaného zločinu a som ti vďačný za túto správu. Ďakujem. Takže to bola veľmi pozitívna reakcia. Tieňový spravodajcov, chcete sa ešte na záver vyjadriť? Silvívo? Ja len stručne, pán predseda. Takže ďakujem veľmi všetkým kolegom, kolegyňam. Predovšetkým som rada, že Všetci ste hovorili o otázke ochrany obetí. Myslím si, že to je pre náš parlament kľúčová záležitosť a taktiež to, že potrebujeme prísluš- jasne stanovené príslušnosti, hierarchiu, predovšetkým čo sa týka e, jurisdikcie taktiež e, teda fungovania Eurojustu, možnosti rozhodovania, ktoré boli jasne stanovené, žiadne e, prekrývanie právomoci, nejaké možnosti pre nedorozumenia medzi členskými štátmi. Toto je zásadné. Chcem poďakovať všetkým, teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, ktoré ste už ohlásili a myslím si, že spolupráca bude skutočne dobrá a že sa dopracujeme k dobrému textu. Ďakujem srdečne. Silvi Ivon, komisia vy sa chcete ešte vyjadriť, to v poriadku? Takže ešte komisia stručne k tejto otázke. Ďakujem, ďakujem len veľmi stručne. Vítame návrh správy. A predovšetkým tie pozmienice návrhy, ktoré po, po silnia ochranu obete, to je veľmi dôležité. Taktiež sme obavy ohľadom pozmenujúcich návrhov, ktoré e, tam chcú zaviesť povinné hlásenie vodou. My sme o tom hovorili so, so zainteresovanými stranami z verejného a so súkromného sektora. Myslíme si, že by to príliš zaťažilo právne e, orgány, aj taktiež e, príslušný sektor, bez toho, že by to malo nejakú pridanú hodnotu. A taktiež smernica musí byť technologicky neutrálna, aby dostali e, orgány presazovania práva a právne orgány e, príslušné nástroje a dobrý rámec. Tešíme sa na nadchádzajúcu spoluprácu. Ďakujem, ďakujem aj za e, vaše záverečné slovo, Silvi Ivon, aj za vašu prácu. Takže, ako povedal spravodajka 11. apríla o 17. je lehota na pozmeňujúce návrhy a teraz prechádzame k bodu 11, ale ešte čakáme na pána Ležeryho, ktorý sa má dostaviť o 3 čtvrte na 10 ešte tu nie je. Um, Kolegovia, urobme si krátku prestávku do 9.45 a potom budeme pokračovať bodom 11 týkajúcim sa Frontexu. Takže prosím, na 9.45 tu všetci buďte späť. a bit boring and you were getting a bit stressed. To bola taká veľmi upokojujúca hudba. Kolegovia, milí, ďakujem za trpezlivosť. Pán Ledgeri už sa dostavil. Taktiež tu máme úradničku pre otázku ľudských práv z Frontexu, pani Fernández. Takže ako to bude prebiehať? Prebehne videoprezentácia, preto ste počuli túto hudbu. Krátka videoprezentácia. Potom prezentácia pána Ležeryho, ktorý sa bude sústreďovať na operáciu TEMES. Toto je, tá k tomu poskytne aktuálne informácie. A potom budete mať príležitosť sa opýtať na to, čo vás zaujíma v súvislosti s Frontexom. A ďalšia vec, koordinátori sa vyjadrili v tom zmysle, že by sme mali taktiež pozvať pani Fernandez, ktorá zastupuje agentúru pre základné práva. Takže taktiež prednesie krátku prezentáciu a vyjadri sa k vašim otázkam. Takže toto je, jednotočný bod. všech prezentácií pana Ledgeryho. Tak, to bolo krátke úvodné slovo z mojej strany. Môžeme začať prezentáciami. Ako prvé príde to video. please go ahead. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, good morning, uh, honorable members of the, of the parliament. Well, you... Takže teraz ste si pozreli video, tam sa zhrnuli hlavné body operácie Temis. Rád by som sa vrátil na začiatok tejto operácie, rád by som vám pripomenul, spoločnú prácu, ktorú sme vykonali spolu s členskými štátmi, predovšetkým s eh, talianskými orgánmi. Začalo to v lete 2017 na žiadosť Talianska. Ale bolo to taktiež spustené našimi eh, zisteniami, že vzorce migrácie, taktiež cezhraničnej kriminality sa v oblasti Stredozemného mora menia. Boli tam zvýšené toky z Alžírska, z Tuniska, priame E, toky z Turecka do Grécka, do, do Talianska, bolo tam viac bezpečnosti hrozie, pašovania drog a taktiež potenciálne teroristické hrozby kvôli tomu, že niektorí migranti neboli e, zaznamenaní a taktiež, že treba zobrať do úvahy situáciu Dajšu v Sýrii a v Iraku. 1. februára 2018 bola spustená oficiálne operácia Temis a je tam v podstate zmes e, prebiehajúcich e, koncepcií a taktiež nových, ktoré boli pridané. Chcel by som hovoriť o tých, čo prebiehali už predtým. E, zachraňovanie na mori je súčasťou mandátu a cieľom Temisu. Frontex má v dispozícii vybavenie, ktoré potom môžu používať aj námorné koordinačné e, centra záchrany. Nie je to nejak obmedzené z geografického pohľadu. Element Ďalší element continuity je ten, že fungujeme v hotspotoch v Taliansku, teda na suši v Taliansku. Pomáhame, informujeme migrantov, odoberáme odtlačky, taktiež monitorujeme situáciu a taktiež komunikujeme s personálom z e, EASO, vykonávame bezpečnostné kontroly, asistujeme talianskej policii, Europolu, pokiaľ naši úradníci majú nejaké pochybnosti v súvislosti s bezpečnosťou a taktiež je tu úzka spolupráca. Naďalej Sonafor Med e, Sofii od roku 2015. Teda to sú veci, ktoré už prebehajú nejakú dobu. Ďalej nové aspekty v rámci Temisu. Predovšetkým chcem pripomenúť, že tam vyvíjame funkcie pobrežnej stráže v súlade s našim novým mandátom a vychádzame aj z toho, čo sme sa naučili v rámci pilotných projektov minulý rok. Vyvinuli sme robustnejšie koncepcie aktivít pobrežnej stráže a zameriavame sa skôr na aktivity v súvislosti s presadzovaním práva a samozrejme spoločne teraz s tými operáciami vyhľadávania záchrany. Pripomínam, že minulý rok prebehlo takmer 800 výmen čo, informácií v súvislosti s podozrivými vozidlami. Bola tam tá výmena z FK. No a z týchto informácií sa potom vychádzali aj napríklad pri budovaní kapacít Európskej pobrežnej stráže. Takže no, ide tu o nového aktéra v boji proti obchodovaniu s drogami v oblasti medzi Talianskom, Gréckom a Albánskom. A preto sme sa zamerali v našich aktivitách e, v tejto oblasti práve na tento región. Temis e, vychádza aj e, z toho systému viacúčelového vzdušného dohľadu, eh, teda autonómne lietadlá, ktoré sa vyhnú tieto účely. No a podarilo sa nám zistiť určité toky, ktoré predtým mm, boli neznáme z viacerých dôvodov. Takže to migračné toky, hlavne z Tuniska a Alžíska. Potom určité bezpečnostné obavy ktoré s tým súvisia, teda neobvyklé toky z Tuniska a Alžírska a samozrejme aj ďalšie aktivity typu e, nelegálny rybolov alebo obchodovanie s drogami. Ďalej sme pripravili a využili v operácii témy z, e, na talianských ostrovoch e, pozemské e, prostriedky kontroly a monitorovania na Sicílii a iných, e, iných ostrovoch. Ide o termovizuálne prostriedky, tak aby ľudia, ktorí prichádzajú, e, tak nemohli robiť bez odhalenia, nemohli sa dostať na talianské územie. Pokiaľ ide o operatívnu oblasť, Zase ide o vec v dohode s talianskými orgánmi. Podľa nariadenia sa agentúra teda musí podpisovať takéto operatívne plány a to sa môže udeť iba so súhlasom orgánov hostovskej krajiny, takže dobre mm, to boli talianské orgány. Takže tá oblasť, to už je západná strana Sardínie až po Jadranské more kde naopak, na druhej strane máme región Západného Balkánu. No a na požiadok Talianov sa naša operačná oblasť neprelína s malskou zónou, Maltou vyhlásenou zónou um, záchrany na mori ani uh, s líbiskou uh, zónou Search and Rescue. Ste si spomínate, že v lete minulého roka uh, došlo teda k vyhláseniu takéto libijskej oblasti, kde oni robia záchranné operácie, e, search and rescue, takže žiadne prelínanie tam nenastáva. Tiež sme sa snažili čerpať e, ponaučenia z implementácie zberu osobných údajov. Možno spomínate, že Frontex ako je agentúra pre európsku pobrežnú a pohraničnú hliadku môže zbierať v rámci debriefingu na vonkajších hraniciach údaje. Uh, No a z toho sme teda mm, sa naučili, ako zbierať e, a zdieľať a využívať v trestnoprávnom konaní takéto údaje. Zdieľame to s policajnými zbormi v členských štátoch, ako aj s Europolom, ktorý je našim hlavným partnerom v tejto súvislosti. Takže takto sme sa postupne dopracovali k tomuto novému operačnému plánu, tejto novej operácii TEMIS. Nový názov e, podľa nás lepšie odráža tú skutočnosť, že sa zameriavame skôr na e, výkon práva, pretože Temis je e, bohyňou spravodlivosti a pri príprave funkcií pohraničnej hliadky, tak momentálne sa tomuto venujeme, aby sme zlepšili záchranu na mori a tieto, mm, tieto činnosti. A teraz k tomu, čo sa udialo tohto roku. Je zjavné, že v operačnom pláne že po troch mesiac, mesiacoch implementácie TEMIS bude e, prebehne vyhodnotenie. Talianské orgány a Frontex sa dohodli, že nemôžeme čakať až rok, ale že už po štvrť roku bude potrebné vyhodnotiť. Takže koncom apríla, začiatkom maja spolu s Talianmi Uh, urobíme vyhodnotenie. Tento rok, teda od 1. januára, bolo asi 6 tisíc uh, uh, nelegálnych migrantov zachytených v centrálnom stredomori, to je minus 62% v porovnaní s predobdobím. Uh, Libia, tam je vývoj veľmi zaujímavý. Libia je krajinou um, odchodu len v 71% prípadov. Minulý rok to bolo v 95% prípadov. V čom je rozdiel? No teraz Tunisko predstavuje 20% uh, um, ako východiskový bod pre utečencov. Turecko, teda priamy prechod z Turecka do Talienska 5%, Alžírsko 2%, Grécko, Pomory tiež 2 Dokonca bol jeden prípad e, prechodu z Čiernej hory. E, neviem, či to je nejaký náhodný príbeh, alebo či je tu nejaká snaha e, takúto novú migračnú trasu pretlačiť zo západného Balkánu na, do Talianska. Nie na ostrovy, ale do hlavnej časti pokiaľ ide o národnú štátnu príslušnosť e, týchto migrantov, na prvom mieste je Eritrea, asi 1500 osôb tento rok. Na druhom mieste máme, pokiaľ je o Taliansko a Temis, Tunisanov takmer 1200, potom Nigeria, Pakistan, Libia, to je nové, že dokonca aj líbyskí migranti. To je nový trend. A potom ešte Côte d'Ivoire. Takže pokiaľ ide o Search and Rescue, od začiatku tohto roka Frontex bol zapojený do 23 eh, operácií záchrany na mori 23%, aj pokiaľ je o počet osôb, aj pokiaľ je o počet operácií. To je rovnaké, rovnaký podiel ako v roku 2017, takže Frontex aj tam 23% eh, prípadov bolo s zapojením Frontexu. Toto samozrejme nie je záverečné vyhodnotenie, ako som už spomínal, koncom apríla urobíme spoločné vyhodnotenie s Talianmi. Ja by som zdôraznil, že v boji proti obchodovaniu s drogami, pašovaniu drog. Tam máme vynikajúce, vynikajúcu operáciu e, operáciu spred troch dní, 550 kg marihuany e, pomocou e, lietadla v rámci operácie TEMI. Spolo to v oblasti Púlie, teda na juhovýchode Talianska. Na druhej strane mora je tam Albánsko, všimli si podozrivé správanie, skoordinovali sa s talianskými orgánmi činnými v trestnom konaní. A vďaka tomu sa podarilo zhábať, odhaliť e, túto operáciu pašovania drog a, drog a zatknúť e, zodpovedných. Úzko monitorujeme dopad témis na záchranu na mori a vidíme, že koncept Temis zapadá do toho stredomorského prostredia, ktoré je veľmi komplexné. Máme tam viacero migračných e, trás, viacero krajín, odkiaľ vyrážajú migranti. Tunisko je jedným z príkladov, nevšak jediným a sú tu flexibilnejšie skupiny bez zločinu, často zamerané na viacero biznisov, e, také koalície, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s ľuďmi, s drogami, niekedy sú tam ešte ďalšie nezákonné aktivity, ako napríklad obchodovanie so zbraniami a podobne. A máme čoraz viac pašovacích operácií relevantných z hľadiska. Preto je potom integrovanejší prístup pohraničnej hliadky, pobrežnej hliadky v duchu integrovaného riadenia hraníc. No, nechcem nejako preháňať, ale chcem povedať, že si uvedomujeme, že bezpečnostné otázky a teroristické hrozby e, nie sú menej významné než pred rokom či dvomi nie a musím určiť, aby nelegálny prechod, na ktorý sa nepríde, e, náhodou nebol spojený aj s nejakými nelegálnymi aktivitami. To je všetko z mojej strany. A teraz e, myslím kolega, e, ktorý má, alebo kolegyňa, ktorá má na starosti základné práva. Myslím, že teraz je čas, aby ona vystúpil svojou prezentáciou. Um, uh, Ďakujem pekne. Máme tu niekoľko ľudí, ktorí sa prihlásili o slovo. Uh, ešte ale počkáme, kým dostanú slovo poslanci. Uh, najskôr dám slovo pani Pani Fernández, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem hlavne za pozvanie, že môžem vystúpiť vo výbore LIBE. Naozaj to čest, že tu môžem byť ako poradkyňa v agentúre. Požiadali ma, aby som prebrala tri veci. Fungovanie mechanizmu súladu, tam je, myslím si, veľa zaujímavých vecí. Pokiaľ ide o agentúru pobrežnej a pohraničnej hliadky a s tým súvisiace nariadenie a potom ešte ďalšie dva body, ktoré predstavím, keď sa k ním dostanem. V súvislosti s tým mechanizmom stiažnosti pardon, nebol to mechanizmus súladu, ale mechanizmus e, sťažnosti e, vznikol v, podľa dokladu, dokumentu z oktobra 2016 a e, ide vlastne o monitorovací mechanizmus ľudskoprávneho, ľudskoprávnych sťažností a jednotlivci majú teda možnosť sťažovať sa úradníkovi pre základné práva, ak teda došlo k porušeniu ľudských práv v rámci aktivít agentúry. Keď dostaneme takúto sťažnosť, tak najskôr vyhodnotíme, či je prípustná alebo nie tie doklady e, samozrejme, alebo dôkazy samozrejme nevyhodnocujeme, len formálnu e, prípustnosť e, posudzujeme, či to súvisí s agentúrou Frontex, s jej činnosťou a tak ďalej. A tieto prípady potom postupujeme buď to príslušnej e, krajine, kde k tej aktivite došlo, alebo danému riaditeľovi to postupne, podľa toho, kto bol ten aktér. Mm, samozrejme, že výkonný riaditeľ vždy e, je v kopii akékoľvek komunikácie na túto tému. No a potom prebieha zisťovanie, s ktorým sme oboznámení, aby sme ten prípad konsolidovali a nakoniec uzavreli. Toto obdobie bolo charakterizované viacerými prípadmi. Za ten rok a pol sme dostali viacero zťažností. Technicky ide o automatizovaný systém. Máme na to formulár na stránke. Hovorili sme o tom s konzultatívnym fórom pre základné práva. Tiež tam máme určité pravidlá, ktoré potom schválil výkonný riaditeľ a tiež e, mapujeme v členských štátoch príslušné orgány, na ktoré sa s takýmito časťami obrátiť a aj ľudskoprávne agentúry v členských štátoch, ktoré tiež e, potom e, sú adresátmi týchto sťažností. Formuláre a materiály sme v operatívnej oblasti rozdali, teda bola to kausvetová kampaň a máme tu preklady do desiatich jazykov s cieľom zdostupniť tento mechanizmus Všetko to máte na stránke Frontexu. Ďalej. Na novej stránke, ktorá bola nedávno spustená, máme mechanizmus, ktorý umožňuje priamy prístup k sťažnostiam online, čiže nemusíte to vytlačiť, podpísať, poslať, môžete to urobiť priamo online. Takže doteraz sme dostali 19 sťažností, 5 z nich bolo poznaný za prípustné, súvisia s údajným porušovaním práva na azyl, ochrany v prípade e, vyhostenia, efektívnej nápravy neferového súdneho konania a e, jeden prípad sa týkal práv dieťaťa. Tri z týchto piatich prípadov sú stále otvorené a vyhodnocované eh, ľudskoprávnym eh, úradníkom. Čakáme na follow-up orgánov v členských štátoch a v jednom prípade došlo ku koordinácii s, s výkonným riaditeľom, aby sme teda eh, písomne toto prerokovali s prezorčovskou krajinou. Pokiaľ ide o tie neprípustné prípady, súviseli e, s aktivitami, ktoré neboli per se v rámci mandátu agentúry, Napríklad sa týkalo sebou, e, týkalo sa to detenčných podmienok, e, otázok sa s médiami, žiadosti o azyl, ktoré sú stále otvorené a ľudia sa samozrejme legitimne pýtajú, prečo nepadlo ešte rozhodnutie alebo rozhodnutie o návrate, kde teda bolo podané odvolanie, ale toto naozaj nie je, nie je v mandáte e, Frontexu. No a my e, využívame teda ten národný mechanizmus sťažnosti a tiež ombudsmanom v členských štátoch alebo organizáciám, ktoré e, poskytujú podporu e, v teréne v takýchto prípadoch, takže to vždy postupíme e, ďalej. Takže my ex officio vyhodnocujeme, či došlo k porušeniu ľudských práv. Nie je na to potrebná nejaká právna pomoc alebo podpora. Vďaka tomu je to dostupnejšie Rada by som privítala konzultatívne fórum a jeho činnosť pri príprave tohto systému. Revízia súčasných pravidel prebieha. A pokiaľ ide o šírenie toho mechanizmu, to je veľmi kľúčové, aby naozaj tá možnosť stiažovať sa, aby ju mohli využiť eh, tí, ktorých sa to týka, tí, ktorí majú takúto potrebu. Teraz otázka ktorá súvisí s operatívnymi op otázkami. Tá lehota je veľmi krátka. Máme maličký tým, ale interné konzultácie prebiehajú o všetkých operatívnych správach a darí sa nám to v časovom leho, časovej lehote, ktorá je veľmi krátka, ale snažíme sa e, naše výstupy k týmto plánom poskytnúť. Trvá to dlho, ale je to dôležité, lebo tam chceme zapracovať um, ochranné opatrenia, pokiaľ ide o prevenciu ľudskoprávnych porušení v operáciách uh, Frontex. V uh, operatívnych plánoch by mal byť cieľ na zlepšenie ľudskoprávnej ochrany v aktivitách v danej operácii a snažíme sa to na technickej oblasti zapracovať uh, teda takáto záruka základných práv v oblasti operácií v Frontexu. Ako spomínal výkonný riaditeľ, v operačných plánoch podľa nariadenia ten mechanizmus e, odkázania osôb, eh, či už sú to eh, ľudia v zraniteľnej situácii, eh, maloty bez prievodu a tak ďalej, že týchto je potrebné odkázať na národné orgány postúpiť. Takže toto je proces, ktorý prebehol už dvakrát, minulý rok aj tento rok a momentálne vyhodnocujeme, či je tam už všetko jasné, alebo či je potrebné to ešte objasniť. Ďalej máme operačných plánoch inštrukcie a informácie v súvislosti s mechanizmom sťažnosti, tak aby vlastne naši zamestnanci vedeli poskytovať takéto informácie. A teraz k výzvam ľudskoprávnej právneho charakteru v operáciách Frontexu prístup k takejto náprave je niekedy veľmi komplikovaný, napríklad pokiaľ ide o osoby bez e, štátnej príslušnosti. Preto máme taký nástroj pre prístup k azylu. Spolu s e, EASO sme to vypracovali. A tiež sa zameriavame na poskytovanie usmernení v súvislosti s rodovo-špecifickými právami a právami detí. Pokiaľ ide teda o tie operačné týmy, aby mali aj takéto poznatky. detí. Máme tu koncept vega detí. kde sú usmernenia o tom, ako ohrozené deti identifikovať napríklad na letisku a ako ich rýchlo postúpiť orgánom na ochranu detí v príslušnej členskej krajine. Samozrejme, že prioritou je vždy uh, rešpektovať práva a záujem dieťaťa vo všetkých našich aktivitách aj tento rok. Sme pripravili takú prí, príručku, pokiaľ ide o deti na suchozemských hraniciach, a tiež v Temis by sme takéto niečo chceli zaviesť. Pokiaľ ide o rodový mainstreaming, vyzývame k e, zväčšeniu podielu žien, pokiaľ je o náš personál. E, týka sa to obchodovania e, s ľuďmi, ale nielen toho. Takže dúfam, že tieto odporúčania sa čoskoro podarí pretaviť do praxe. Konstatívne fórum bolo tiež veľmi aktívne v tejto oblasti. Takže sme v konečných fázach prípravy podkladov týkajúcich sa rodovo špecifických e, otázok a otázok sa s deťmi. Takže chystáme k tomu e, takýto dokument, e, taktiež pokiaľ ide napríklad o mm, ľudí vydávajúcich za deti, teda stanovovanie konkrétneho veku, e, ako pristúpať takýmto, k takýmto osobám, napríklad odtlačky prstov, v niektorých krajinách napríklad muži sa nemôžu dotknúť ruky ženy. Takže toto sú usmernenia, ktoré momentálne pripravujeme. Pokiaľ ide o nutený návrat do krajiny, správy poukazujú, že v prípade takýchto operácií ľudskoprávne aspekty sú čoraz viac zohľadňované. Dostali sme od začiatku nového nariadenia viac než 150 správ. A sú také tri hlavné závery. E, zdravotné otázky sú dôležité v prípade operácií návratu. Členské štáty chcú mať e, povinnú kontrolu fit to fly e, zdravotného stavu pred naložením na lietadlo, teda vyhodnotenie komplexnosti zdravotného stavu potom e, maloletí bez prievodu, to je ďalšia dôležitá oblasť, aby sme zabezpečili e, záujem dieťaťa, rešpektovanie záujmu dieťaťa, lebo to je veľmi citlivá otázka. A ešte pokiaľ ide o zameranie sa na témy ako takú, tu by som chcela poukázať na niekoľko pozitív. Identifikácia zraniteľných skupín, je to zahrnuté v operačnom pláne. Sú tam e, samozrejme popísané e, e, aj otázky týkajúce sa napríklad detí a podobne Rizikové e, deti sa tiež spomínajú e, v mm, e, teda tomto návrhu a je aj konzultačná skupina. Sa zúčastnili aktívne na príprave tejto príručky. A na záver súhlasím s výkonným riaditeľom a jeho vyhlásením, že podpora záchranných operácií je druhým operačným cieľom Samozrejme, v rámci operácie sú tu viaceré. E, samozrejme, e, zaoberáme sa e, teda ochranou základných práv, ochranou detí, pokiaľ ide o otlačky prstov. Chceme, aby tam boli k dispozícii mediátori aj tlmočníci, aby poskytovali informácie o čom vlastne odobranie otlačkov je, predtým, než sa k nemu prikročí. Ne, e, vlastne odovzdávajú sa e, tretím e, krajinám. Spomenulo sa viacero otázok a ako v týchto oblastiach narábame. E, informácie môžu byť e, e, bližšie k dispozícii lokálne. Ide samozrejme o to, že zistíme aj bližšie, ktorá, ktorý orgán je ten, na ktorý sa obraciame. O obchodovanie s ľudskými bytostiami je naďalej na vysokej úrovni. Treba sa v praxi ešte viac pousilovať, proti nemu bojovať, zvyšujeme povedomie, e, pristupujeme k školeniam, tie sú na vysokej e, úrovni, ale e, treba sa ešte postarať o väčšiu implementáciu v praxi Výzvou je tiež vlastne vyloďo, vyloďovanie z e, hotspotov. To ešte stále predstavuje menšinu e, všetkých e, vylodení. Je tu výzva, pokiaľ ide o zabezpečenie základných potrieb, lekárskú pomoc, všetko. Toto sa musí viac vypracovať. Najväčšou výzvou sú informácie o azylových postupoch to nie je vždy dostatočne dobre pokryté. Úzká spolupráca e, sa tiež e, týka e, pred bratov, takisto aj pozorovatelia na misiách a príslušná dokumentácia. K tomuto by malo dochádzať, až eh, keď sa dokončila medzinárodná ochrana. Poprosím vás, aby ste eh, to skrátili, lebo eh, mám ešte ďalšie body na programe. Až teda po medzinárodnej ochrane a deti bez prievodu, tam trváme na tom, aby sa vlastne hľadal reálny vek presnejšie, bližšie v prípade, že sú tu pochybnosti. Máme otázky eh, pre vás eh, oboch. Takže eh, prosím, všetci sa s vašimi otázkami do rozmedzia dvoch, troch minút ako prvá. Pani Roberta Mecola, ďakujem pekne. Prvom rade ďakujem pánovi Ledgerimu za jeho detailnú prezentáciu. Veľa sa diskutovalo v malckých médiách o tejto operácii Temis a do akej miery sa e, vlastne odkláňa od predchádzajúcich vrátane Tritona. Dúfam, že bližšie objasníte dnes e, nasledujúce veci. Pokiaľ ide o oblasť e, pôsobenia operácie, ako e, severnejšie než Triton e, operujete a prečo došlo k tejto zmene? Povedzte nám to prosím bližšie do detajlov. Nedávalo by zmysel, pokiaľ ide o záchrany životov, e, keby sa pôsobilo v medzinárodných vodách, čo najbližšie k Líbii, aby sa zachránilo viac životov. Po druhé, diskutovalo sa o vylodeniach. Mohli by ste objasniť, či ide o najbližšie bezpečné prístavy, e, alebo či to závisí od toho, kto koordinuje operáciu, ako e, si vykladáte e, pravidlá, ktoré sa majú uplatniť v danom prípade. A potom pokiaľ ide o čísla a zvýšenie sa počtu príchodov z Líbie, Ehm, posilňuje, eh, môžete očakávať posilnenie stredomorskej eh, cesty v nasledujúcich mesiacoch. Pán Diaz Demera, nech sa páči. Ďakujem pani Fernández aj pánovi Ledgerimu. Ja som sledoval zrodenie, eh, vývoj, metamorfózu, čo týka kompetencií agentúry Frontex a chcel by som sa vyjadriť niektorým veciam, keďže mám veľké pochybnosti. Čo týka hotspotu, tak e, máme tam administratívne e, štruktúry, ktoré sa týkajú Europolu, Eurojustu, Frontexu a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, aká je presná úloha Frontexu v hotspotoch, keďže v podstate tam ide o to, aby sa zachránili tí ľudia, identifikovali a previezli. Takže aká je vaša úloha, keďže sa to týka mnohých agentúr? Po druhé, čo týka toho vášho vývoja metamorfózy, tak nielen to hovoríme o vyhľadávaní a zachraňovaní životov, ale hovoríme tu aj o pašovaní ľudskej bytosti, o pašovaní drog, o um, ilegálnom rybolove, o terorizme, o pašovaní zbraní. Takže sú tu, to je v podstate oblasť kriminality a tam je treba mať určité spravodajstvo. Mňa by zaujímalo, aká je úloha Frontexu v tejto oblasti, pretože vaše kompetencie teraz vyzerá byť úplne neobmedzené. Takže akú úlohu hrá Frontex vo vzťahu k Europolu napríklad? E, v Europol tam pán Legeri, Legeri, prosím vás, vysvetlite mi, o čom tu hovoríme z právneho pohľadu. Aký je právny základ okrem nariadenia, aby ste sa mohli zaoberať oblasťou kriminality. A taktiež vám gratulujem k vašej práci ale potrebujem si objasniť tieto moje pochybnosti, pretože si myslím, že sú podložené. Ďakujem. Okay, Kienge, Ďakujem, pani Kienge. Ďakujem. A ja ďakujem za obe správy. Vieme, že aktivity e, záchrany a hľadania sú dôležitou e, komponentou operácie TEMIS, ale to pokretie, ktoré sme videli samozrejme eh, je síce široké, ale nemôže pokryť eh, celé Stredomorie a vidíme, že údaje to potvrdzujú. Eh, pokrývate približne 23 prípadov hľadania záchrany. A v tých ostatných prípadoch tu pôsobia mimovládne organizácie, ktoré s veľkou od Ehm, váhou eh, vlastne všetko riskujú a pôsobia v týchto operáciách. Mám konkrétnu otázku. V ktorých eh, prípadoch vaše aktivity hľadania a eh, záchrany mimovládne organizácie neriskujú, že budú obvinené z toho, že napomáhajú nelegálnej migrácii? A potvrdzujete, že vláda v Trípoli vytvorila svoju vlastnú oblasť eh, hľadania eh, pozdĺž svojho pobrežia, pretože informácie, ktoré eh, mám k dispozícii, idú opačným smerom a to potom tiež, čo som si vypočula, informácie Open Arms. A potom ľudské práva, ako sa garantuje migrantom, ktoré, ktorí boli zadržaní libijskými autoritami, že sa s nimi bude narábať dôstojne a budú sa rešpektovať ich základné práva. Máme tu konkrétne prípady e, zachytených migrantov, ktorí boli e, vrátení do Líbie a teraz väčšia o opaku pokiaľ ide napríklad o právo eh, o, eh, na, na zdravotné ošetrenie, dôležitá je tu aj etnopsychiatria, treba podporovať eh, aj takýmto spôsobom tieto osoby. Poznáme ženu, ktorá sa snažila prejsť cez hranicu, aj keď bola v 7. mesiaci tehotenstva, nakoniec prišla o život. Ďalším bodom právo na vzdelávanie. Rešpektuje sa toto právo na vzdelávanie, e, pokiaľ ide o e, ľudí, ktorí prichádzajú do e, Líbie, ešte nemajú status. Ľudské práva deti bez prievodu. Kontroluje sa, či majú všetky orgány. To je pre mňa dôležité, pretože sa obchoduje s orgánmi a nespomína sa to v mnohých správach. Thank you very much. Mrs. Stevens, please. Pani Stevens. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ik wil graag even reageren op de cijfers. Eh, Kolegovia, chcel by som zareagovať na čísla, ktoré nám eh, postúpil Frontex. Ľudia zo Severnej Afriky ich počet sa znížil, ale minulý týždeň som čítala v novinách, že Európska eh, iniciatíva Stability, Európsky think tank hovorí, že to nie je pravda, že tieto čísla stále narastajú. Minulý rok 17 eh, 537 ľudí požiadalo o azyl iba v Belgicku a tento e, trend e, neklesá. Pritom na greckých e, ostrovoch v druhej polovici minulého roka um, sa ocitlo uh, dvojnásobne viac ľudí než rok predtým. A takisto aj v Nemecku, aj v Francúzsku sa zvyšuje počet žiadateľov, takže e, chcela by som sa vás spýtať, E, na práve na toto. Zdá sa, že tieto zvyšujúce čísla poukazujú na e, problém, ktorý tu asi existuje. Jeden z problémov v Taliansku a v Grécku je, že tieto správne neriadia svoje azylové postupy čo, e, správnym spôsobom. To znamená, že mnohí ľudia musia v Taliansku a Grécku dlho čakať a výsledkom toho je že E, tí tu radi čakajú, pretože vedia, že v Taliansku aj e, v Grécku e, to dlho trvá a vlastne využijú tento čas na cestu do iných krajín. Takže prosím, povedzte mi, či Taliansko a Grécko ešte stále zaznamenávajú takéto procedurálne problémy a či to riešia, alebo či je to problém z minulosti. A pokiaľ ide o európske zdroje, kde e, presne končia, na čo sa vynakladajú pani Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem doktorovi Ledgerimu aj doktorke Fernández za prácu, ktorú odvádzajú. Obzvlášť, e, pani Fernández, by som sa chcela spýtať, či má dojem, že má k dispozícii dosť e, zdrojov a dostatok personálu, E, pre tú e, obrovskú prácu, ktorú musí odvádzať. A potom pár otázok k Líby, aj operácii Temis. Takže k Líby e, zóna Sahary v Líbi. táto zóna v Líbia, pokiaľ viem, naozaj neexistuje. Medzinárodná námorná organizácia, a to tak hovorí, hovorí, že tu takáto zóna naozaj sa nevyskytuje. Nie je tu žiadna search and rescue zóna v Líbii. Líbia sa stiahla z tejto e, zóny e, hľadania záchran a to e, predstavuje pre nás veľké problémy, obavy, pretože mm, cieľom tu malo byť znížiť aktivitu lodí, aj teda mimovládnych organizácií a líbyčanom zveriť kontrolu, ktorú jednoducho nevedeli vykonávať a ďalšia vec, e, na ktorú by som sa chcela spýtať, túto otázku už položila kolega Mecola, sa týka e, pravidiel týkajúcich e, sa kam teda dané lode miery, mieria. Sú to najbližšie bezpečné prístavy podľa konvencie, podľa dohovoru SAR, alebo vlastne sa využívajú najbližšie prístavy. To je veľký rozdiel. Tretí bod prvky eh, diskontinuity v porovnaní eh, s operáciou eh, Triton. V prípade Tritonu sme tu mali 35 mílovú oblasť výnimočne, sa v roku 2015 toto rozšírilo. Teraz sme na úrovni 24 míl. Ja sa teda pýtam, kedy prídu Eh, nafukovacie člny eh, až teda do vzdialenosti 24 mil do eh, oblasti zodpovednosti Talianska, pretože už sa nejedná o normálne lode, už ide naozaj o tieto nafukovacie člny. Tieto člny sa potopia oveľa skôr, než teda dosiahnu túto vzdialenosť 24 mil. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem. Thank you. Mrs. Grappini, please. Ďakujem pekne, pani Grapini. Ďakujem pekne. Tu som, pán predseda. Mám ešte pár otázok ehm, aj ja pre zastupcov na pódiu. Pán Ledgeri, vy ste povedali, že viac než 6 tisíc nelegálnych eh, pristahovalcov eh, malo prísť a že Riziko terorizmu sa žiaľ neznížilo v porovnaní eh, eh, so situáciou pred dvoma rokmi. Keď som dnes ráno prišla do parlamentu, stretla som sa so skupinou vojakov, ktorí boli ozbrojení, eh, niesli zbranie. Ja ako Európanka sa bojím pri takomto pohľade. Mám pocit, že ži- nežijem v miery, ale v čase vojny. Chcem sa vás preto spýtať, spýtať, vy ste špecializovaná agentúra, čo žiadate od nás, parlamentu, od komisie, od rády, aby sa toto riziko konečne znížilo, pretože vy hovoríte, že toto riziko sa neznížilo. A samozrejme myslíme aj na e, tieto ľudské životy, na e, spôsob, ako e, sa s týmito ľuďmi narába, ale dôležitá je aj otázka, že musíme naozaj bojovať proti príčinám migrácie. To využívajú predsa aj teroristi vo Francúzsku teraz došlo k novému teroristickému činu. Čo sa e, to deje vo výbore LIBE? Počujeme o stále nových e, mechanizmoch. A teraz sa obracam na pani Fernández. Vy hovoríte o mechanizme e, pre analýzu sťažnosti. Ja tomu nerozumiem ak sa má umožniť takáto sťažnosť, tak je na to potrebná E, príslušná e, procedúra, ale ak máme iba 19 e, stiažností a iba 5 je možných, tak potom ležíme naozaj na veľmi nízkej úrovni a ja mám dojem, že systém nefunguje. No a napokon, čo navrhujete teraz ako odborná agentúra? My sme súhlasili s vytvorením Frontexu, chceme, je pre nás dôležitá bezpečnosť, bezpečnosť európskych občanov, chceme to zabezpečiť Takže ako to predvídate? Predvídate, že sa zníži riziko, hovoríte, že zatiaľ sa neznížilo. A čo teda e, robiť? Pán Urteson? Ďakujem, pán Lajgeri. Súčasť programu Frontexu e, v stredozemskej oblasti je taktiež e, súvisí s prácou mimovládnych organizácií, ale bolo tam pár mimovládnych organizácií, ktoré majú pár lodí na tom veľmi veľkom území. Taktiež tam aktívna mimovládka Open Arms, ehm, je, bolo jej imobilizované plavidlo, takže takto taktiež vyzerajú vaše eh, aktivity. A taktiež hovoríte, že si neželáte, aby utečenci boli navrácaní do Líbie, takže ako je možné, že dávate takéto inštrukcie, aby napríklad ehm, osoby, ktoré mali byť zachránené, aby boli prevezané do Líbie. Takže, ako povedala dobre pani Spinelli, e, bolo e, odmietnuté, aby sa vytvorila e, nejaká bezpečná zóna v Líbii. Taktiež druhá otázka, tie obvinenia v súvislosti s pašovaním Máme tu e, protokol OSN proti pašovaniu migrantov. Tam sa hovorí, že e, máme plavidla, ktoré boli vyvinaté z nejakých e, krokov, to sú napríklad takéto humanitárne plavidlá. Ale toto sa necháva absolútne na pleciach členských štátov. Je potrebné, mňa by zaujímalo, čo k tomu poviete, aby sme mali usmernia pre členské štáty, aby sa pozrali na túto otázku, aby sa nestalo, že humanitárne plavidlá budú obviňované z pašovania migrantov. Ďalšia otázka už tu bola položená, ale taktiež by som chcela položiť. Máte dostatočné prostriedky, aby ste vykonávali všetky aktivity, ktoré vám náležia, pretože toto je dôležité a zaznelo tu, že práca agentúry momentálne nemá k dispozícii dostatočné prostriedky na rozvoj. Tak toto boli moje otázky. Ďakujem. Thank you, Mr. Jurek. Ďakujem, pán Jurek. Mne predovšetkým zainteresuje... Ďakujem, zaujíma ma hlavne Um, táto informácia, ktorú sme tu počuli po druhý krát, ide o to, že najväčšia skupina migrantov tu tvoria eh, ľudia z Tuniska. Ďakujem za eh, tieto informácie, ktoré ste nám poskytli. Eh, hovoríte, že tu nejde o ľudí, ktorí prichádzajú z Tuniska, ale o občanov Tuniska. My sme mali pritom dojem, že Tunisko je pomerne stabilnou krajinou. Mm ktorá pomerne bezbolestne sa oslobodila počas arabskej jary a stala sa teda e, demokratickým systémom. Takže pýtam sa, aký, aké príčiny e, sú za touto novou migráciou, aká je vaša diagnóza. A po druhé, ide tu iba o tuniských občanov alebo aj o činnosť org- eh, organizácií eh, organizovaného zločinu, ako sme tomu svedkami aj v Líbii a inde. Ďakujem. Costa, please. Pani Kosta. Grazie, presidente. Ďakujem, pán eh, predseda. Ja ďakujem pánovi Ledgerimu aj doktorke Fernández za tieto dôležité oznámenia. Veľa vecí už spomenuli kolegovi. Mne zaujíma jeden aspekt. Keď sa zrodil program TEMIS, Taliansko to vnímalo ako krok e, späť e, proti e, povinnosti, ktorá tu v minulosti bola pre Taliansko, aby teda nielen robila operácie záchrany, záchrany, ale mala aj povinnosť na talianské pobrežie doviesť zachránené osoby. Chcem sa spýtať, koľko ľudí za tieto posledné tri, alebo skutočnosti dva mesiace, Ehm, sa dostali aj do iných krajín, do Talianska, pretože to súvisí s tými záväzkami. Vieme, že sa znížil počet eh, príchodov z Líbie, ale z Tuniska a ostatných krajín sa zvýšili počty. A teda pýtam sa, či Taliansko je naďalej tou najdôležitejšou krajinou, ktorá prijíma eh, migrantov. A pani Stevens chcem pripomenúť, eh, že do Talianska prišlo za posledné roky dokopy eh, vyše 600 eh, tisíc migrantov a v 100% prípadov sa napríklad odoberajú otlačky prstov v rámci príslušných postupov. A je tu aj skutočnosť, že už väčšina migrantov prichádza z krajín ako Eritrea, e, pobrežie Slonoviny, Nigéria. To teda nie sú krajiny, pre ktoré automaticky vyplýva právo na medzinárodnú ochranu, takže sú e, transferovaní do iných krajín. Takže chcem sa spýtať, e, či došlo k zlepšeniu na druhej úrovni príjmania. A a ja mám obavy, pokiaľ ide o skutočnosť, že od e, decembra vysoké e, libijské e, orgány sa vzdali, pokiaľ ide o postupy Sára ich plné rešpektovanie. Takže aj ja sa chcem spýtať, ako aj kolegovia predo mnou, či si myslíte, že naozaj sú eh, schopní dohliadať eh, na eh, zóny v libyskej kompetencii. A chcem sa tiež spýtať, ako sa postupuje s tým s tými prístavmi, či naozaj mierite iba do najbližších prístavov alebo do najbližších bezpečných. To je veľký rozdiel. Už dva roky, pred dvomi rokmi Taliansko E, prijalo opatrenia týkajúce sa e, detí bez prievodu. Tie, e, sa, tu sa vlastne postupuje v zrýchlenom postupe, sú umiestnení inde, nie s ostatnými migrantami. Je oveľa väčšia starostlivosť o týchto migrantov. Chcem sa spýtať, či to tak je aj v iných krajinách, ako napríklad v, Ma- v Malte alebo v Grécku. Chcem sa teda ubezpečiť, či aj ostatné krajiny príjmajú takéto špecifické opatrenia v prípade detí bez sprievodu e, v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi. Ďakujem. Takže myslím si, že máme dosť času na odpovede, ale pán Ledgeri pôjde prvý, podelte sa ten čas a potom pani Fernández. Ďakujem, pán predseda. Áno, zazneli tu otázky predovšetkým ohľadom napríklad vyloďovania v kontexte TEMIS. Operatívna oblasť TEMISu samozrejme prebieha po, sú po dohode s talianskými úradmi. A bolo to na žiadosť talianských úradov, že Operatívna oblasť TEMISu je obmedzená na vyhľadávanie a zachránenie životov v oblastiach, ktoré stanovilo Taliansko. Čo týka pravidel pre vyloďovanie, tak tie sú jasné. My uplatňujeme princípy medzinárodného práva a taktiež európskych nariadení. Nariadenie 65 lomeno 2014 sa vzťahuje na operácie Frontexu. Taktiež máme ustanovenia v medzinárodnom práve, predovšetkým e, v medzinárodnom námornom práve, ktoré sa vzťahujú k pravidlám pre vyloďovanie. Je treba opäť zopakovať, že neprebieha žiadne vyloďovanie v krajinách mimo EÚ, v Líbii, v, Ta- v Tunise, v Tunisku alebo v nejakých iných tretich krajinách v tomto regióne taktiež. Máme k dispozícii koordinačné mechanizmy medzi námornými koordinačnými záchrannými centrami na európskej strane a v susediacich e, štátoch, máme tam e, styčných dôstojníkov, taktiež medzi ICC v Ríme a taktiež veliacim centrom e, TEMIS. A technicky je možná plynulá výmena informácií medzi všetkými operatívnymi aktérmi, čo sa týka vyhľadávania záchrany zo strany EÚ. Teraz, či očakávame nárast počtu migrantov prichádzajúcich do Líbie? Mm, povedal by som, že asi nie, aspoň nie zatiaľ. To, čo sme boli svedkami od leta 2017, naznačuje, že je tam o 60 pokles dokonca až skoro 70-percentný pokles počtu migrantov, ktorí prichádzajú priamo z Líbie. Taktiež tu padli otázky ohľadom hotspotov a úlohy Frontexu, Európskej pohraničnej a pobrežnej agentúry a taktiež vo vzťahu k úlohám, ktoré vykonávame. Koncepcia hotspotov sa nezmenila. Je naďalej rovnaká ako v roku 2015, keď bola vytvorená pre Grécko a pre Taliansko. Nie je to administratívna štruktúra, je to operatívna spolupráca. La Comisión Europea... Európska komisia vyhlásila, že to je administratívna štruktúra. A toto povedala priamo tu u nás v našom výbore, takže je to administratívna štruktúra. Takže ja z operatívneho pohľadu to vidím tak, skôr tak, že my tam v teréne, to má tam každý, každé teleso v podstate operuje v rámci svojho, svojich, pôsob, svojich kompetencií. Úloha Frontexu je nasledujúca. Vykonávame aktivity eh, dohľadu nad hranicami, čo sa týka námorných hraníc, tak tamto často vedie k prípadu vyhľadávania a záchrany. Pokiaľ takýto prípad prebehne, tak velenie prechádza do rúk národných orgánov, ktoré majú na starosti tieto operácie, napríklad v Taliansku, to prejde od ministerstva vnútra na, na ministerstvo dopravy. Takže hneď ako sa začne takáto operácia vyhľadania a záchrany, tak to koordinuje Centrum pre, namor, pre záchranu na mori v Ríme a taktiež je tam Guardia Costiera, ktoré, a ktorá potom e, sa na to, na to dohliada v súčinnosti s ministerstvom vnútra. Je treba samozrejme sa riadiť pravidlami a inštrukciami zo strany talianského námorného koordinačného centra. Teraz, keď tie zachránené osoby sú potom vylodené, tak sú prepravené do hotspotu, keďže sú tam nízke kapacity, tak často sú prevezené na iné miesta v Taliansku, ktoré nie sú oficiálnymi hotspotmi ale ubytovanie alebo podpora zo strany Frontexu Taliansku je taká, že môžeme napríklad informovať, preveriť tieto osoby, odobrať im tlačky prstov, pokiaľ je to potrebné. Úloha agentúry v hotspote je taká, že máme podporovať národné a miestne úrady musíme informovať, hovoríme s migrantami, aby sme sa dozvedeli niečo o tom, odkiaľ prišli, aké sú národnosti, aké mali dôvody pre to, aby sa nachádzali v tom člne, ktorý bol zachránený. No a niekedy sa dopracujeme k osobným údajom, ktoré môžu byť potom využité pri trestoprávnom vyšetrovaním. Niekedy príbehy migrantov vedú k tomu, že si myslíme, že je treba medzinárodná ochrana a úradník Frontexu má za úlohu poukázať tieto osoby na príslušné orgány zodpovedné za udelovanie azylu. Môže to byť, môže to byť buď národné orgány alebo EASO, Európska organizácia pre azylovú podporu. Pokiaľ náš úradník zistí niečo, čo v ňom vyvolá obavy v súvislosti napríklad s bezpečnostnou situáciou, napríklad, že tá osoba možno sa zúčastňuje nejaké kriminálne aktivite, pašovanie ľudskej bytosti, drog a tak podobne. Alebo pokiaľ je tam podozrenie, že táto osoba možno má nejaké teoretické väzby, tak prebehnú kontroly zo strany expertov Národnej policie alebo príslušníkov Europolu. Dôvod jasný. Frontex ako Európska pobrežná a pohraničná agentúra má kompetencie také, že prispievame k boju proti kriminálnym aktivitám na externých hraniciach a taktiež máme ten mandát, že môžeme prispievať k prevencii terorizmu čo sa týka externých hraníc. My nie sme spravodajská služba, taktiež nie sme agentúra pre boj proti terorizmu. A musíme naše informácie odkázať späť e, policii a miestnym orgánom. Spracovanie osobných údajov to odsúhlasil Európsky úradník pre ochranu údajov. Prebehol v roku 2016 prvý pilotný projekt, ktorý odsúhlasil úrad, Európsky úradník pre ochranu údajov a potom vstúpil do platnosti nový mandát a my sme doladili systém spolupráce s Europolom a s miestnymi policajnými oddeleniami a my, agentúra, náš dozorný úradník na ochranu údajov Frontextu informoval Európskeho úradníka pre ochranu údajov. A tu by som chcel povedať, že keďže náš mandát sa skôr teraz nakláňa k aktivitám súvisiacim s presadzovaním práva, tak je treba vytvoriť pozíciu úradníka ochrany údajov, lebo s týmto sa stretávame stále viac v rámci našej agentúry. Ďalšie otázky. Temis nepokrýva celú oblasť Stredozemného mora a situácia v Líbii nevyzerá príliš rúžovo. stredozemnom, stredozemskej oblasti máme tri operácie za Frontex. Máme tam Temis, ktorý hostuje Taliansko, ďalej tam je Poseidon, ktorý vychádza z Grécka a teraz tam je Indalo, to je stála operácia vychádza zo Španielska. Indalo bývala sezónou operáciou len v lete, ale vzhľadom na čísla a toto je taktiež odpoveď na otázku, ktorá tu zaznela v súvislosti s príchodzími do členských štátov. Zatiaľ Taliansko je na prvom mieste, čo sa týka počtu príchodzích migrantov. Potom minulý rok to bolo, na druhom mieste bolo Grécko, Španielsko na tretom mieste. A musím povedať, že počet prichodzích do Španielska prudko rastie a preto sme sa dohodli so španielskými orgánmi, že Indalo bude zatiaľ teda permanentnou operáciou. Takže taktiež tam máme informácie, ktoré môžeme zdieľať medzi jednotlivými oddeleniami a službami, napríklad v súvislosti s operáciami vyhľadávania a záchrany, napriek tomu, že to možno nespadá priamo do našej kompetencií. Situácia v Líbii, bohužiaľ, ja viem, čo som si prečítal na verejne dostupných eh, zdrojoch, nemáme žiadnych úradníkov konkrétne v Líbii, Snažíme sa, ako to len ide, prispieť napríklad k budovaniu kapacít v Líbii, ale musím povedať, že je treba byť skromný, lebo toto je veľká úloha a všetci sme si vedomi toho, že primácie podmienky obytovanie migrantov v Líbii nezodpovedajú humanitárnym štandardom, ktoré by sme očakávali z európskeho pohľadu. The, the of, uh, Čo sa týka počtov, žiadateľ, počtu žiadateľov o azyl, je pravda, že je tu vzrastajúci počet žiadostí o azyl, ktoré boli podané v rôznych členských štátoch EÚ. Vidíme, tu určitý paradox, pracujeme na tom, snažíme sa to pochopiť, čo je logika celej veci, počet neregulárnych prekročení hraníc, ktoré sú zaznamenané na externej hranici, tamto klesá, už som povedal, asi o 60% v porovnaní s minulým rokom, ale na úrovni EÚ je to teda minus 60 ale členské štáty tvrdia, že narastajú počty žiadosti o azyl. Vysvetlenie môže byť rôzne. Buď možno to niektorí boli ľudia, ktorí už tu boli prítomní, už boli prítomní v Európskej únii. Niektoré z týchto žiadostí sa možno vzťahujú k tzv. sekundárnemu pohybu z členského štátu do členského štátu, ale nemôžeme vylúčiť ani tú možnosť, že všetky neregulárne prekročenia hraníc nie sú, nie sú zaznamenané, možno máme nejaké nové trasy, ktoré zatiaľ neboli zaznamenané. Takže pravdepodobne pravda sa nachádza niekde uprostred. Sú to kombinované všetky tieto faktory a my na tom pracujeme s Európskou komisiou aj s EASom. Taktiež tu bola položená otázka o tom, opäť teda to je operatívna oblasť, že tie gumové člny, ktoré migranti používajú, nemajú možnosť sa dostať do talianskej oblasti, kde teda deklarovane prebiehajú operácie vyhľadávania záchrany. My sme obmedzení, ale nefungujeme len v tej oblasti deklarovanej pre Temis. Napríklad, ale nemôžeme zasiahnuť v prípade pašovania drog, ktoré nespadá do našej deklarovanej oblasti, ale čo sa týka vyhľadávania a záchrany, tak pokiaľ jedno koordinačné centrum pre záchranu na mori aktivuje a spojí sa s nami, tak sa tam musíme dostaviť a musíme podporiť tých, ktorí tam zachraňujú vrátanie toho, že musíme zachrániť migrantov a priviesť ich do bezpečia alebo ich niekde bezpečne vylodiť. Buď v súlade s Európskym naredením 656 lomeno 214, e, alebo v súlade s medzinárodným právom. Pokiaľ táto záchrana nie je koordinovaná hostujúcim členským štátom, napríklad talianskom, ale nejakým iným členským štátom EÚ, tak v takom prípade sa riadíme rozhodnutím koordinačného centra. a To nám povie, kde máme vylodiť tých zachránených. Čo sa týka terorizmu a čo môžeme robiť, už my nie sme agentúrou, ktorá by mala expertízu na boj proti terorizmu. My sme agentúra pre e, pobrežia, pre hranice, No a čo sa týka hlavných príčin terorizmu, tak pravdepodobne sú mnohé takéto príčiny a niektoré nesúvisia so správaním hraníc, ale čo sa týka správania hraníc, tak sa musíme snažiť, čo to len ide, aby sme prispeli k zaručeniu bezpečnosti, aby nedošlo k žiadnemu nezaznamenanému prekročeniu hranice. Taktiež tu boli položené otázky ohľadom úlohy mimovládnych organizácií a usmernení, ktoré by mali členské štáty mať. Máme etický kódex, o ktorom rozhodla talianská vláda v lete 2017. Pokiaľ viem, tak mnoha mimovládky sa rozhodli podpísať tento etický kódex, a spolupracovať s talianskými úradmi a s ďalšími aktérmi, ako napríklad s Frontexom. Taktiež pred, asi pred dvomi rokmi sme videli príklad takéhoto etického kódexu v Grécku. Myslím si, že toto sú také úsmernenia, na ktoré sa treba odvolávať, čo sa týka spolupráce medzi mimovládkami a verejnými orgánmi presadzovania práva. Ďalej, Mohli by ste to urýchliť, lebo máme už len pár minút a potom 11.15 budeme hlasovať. Dobre, čo sa týka Talianska, pardon, Tuniska, aspoň polovica migrantov prichádzajúcich z Tuniska sú Tunisania, ale taktiež sú tam subsaharskí migranti, ktorí využívajú tuniské územie a taktiež sme tu mali určité bezpečnostné obavy. A taktiež jeden známy angli- britský denník prednedávnom zverejnil určité informácie. No a na záver, čo sa stane po registrácii v hotspote? Migranti, ktorí majú oprávnenie alebo nárok na medzinárodnú ochranu, tí potom tam začne azylový proces a tí, ktorí nemajú nárok, napríklad ekonomickí migranti, ktorí nemajú nejaké ďalšie humanitárne dôvody alebo rodinné dôvody alebo hospodárske dôvody, aby im bolo udelené povolenie k pobytu, tak tí budú navrátení do krajiny pôvodu, pokiaľ je to pre nich bezpečná krajina Takže to je z mojej strany asi všetko. Ešte chcem Imakuláde nechať priestor, aby sa vyjadrila aj ona. Ďakujem. Áno, času máme dnes vynimočne dosť, väčšinou ho je málo, takže sa veľmi teším. Teraz pani Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim o stručnosť k vašej otázke o práve na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie a tiež k situácii týkajúcej sa hotspotov a obchodovania s ľuďmi v tejto súvislosti alebo v súvislosti s našou aktivitou vo všeobecnosti. Áno, zdravotnícky personál tam máme, ale e, tú zdravotnú starostlivosť po príchode poskytuje členská krajina, hostiteľská členská krajina ale mm, naozaj to nefunguje úplne, ako by to malo, takže e, koordinujeme aktivitu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tehotenstvo a návrat, toto je vec, ktorá sa dosť často v poslednej dobe vyskytuje. Budeme o tom hovoriť konzultatívnym fórom na najbližšej revízii interných e, usmernení, hlavne teda pokiaľ je takéto zraniteľné osoby e, situácie zraniteľnosti, takže EÚ nemá žiaden štandard stanovený pre to, ako to vyzerá s návratom tehotnej ženy, ale pokúsime sa dopracovať k nejakému priateľnému usmerneniu, tak aby to nebolo povinné. A právo na vzdelanie. Ani toto nespadne našej kompetencie, dokonca ani nemáme prítomnosť v oblastiach, kde sa bežne umiestňujú maloletí bez prievodu. Pani Kosta sa na to pýtala. Pani Kosta, nemáme tam zastúpenie, my sme len v procese príjmu a registrácie, teda v tých úvodných fázach poskytujeme pomoc príslušným orgánom, odbranie um, otlačkov prstov, identifikácia lebo toto je nevyhnutné, aby mohli títo migranti mohli byť prioritne spracovaní eh, na rozdiel od zvyšku, eh, zvyšku populácie migrantské, čiže aby sa deti spracovali prvé tie pri eh, obchodovaní s ľuďmi nebude ho a súčasťou tejto veľkej problematiky je samozrejme aj obchodovanie s ľudskými orgánmi. Pokiaľ ide o systém sťažností, zatiaľ nesplňa eh, kritériá, aké by som si želala, aby splňal. Pokiaľ ide o osobu v mojom týme, eh, ktorá sa mala zaoberať touto otázkou, tam došlo k značnému omeškaniu. Pokiaľ ide o vytvorením toho systému ako takého. Najskôr musíme mať naše interné postupy, tie musia byť najskôr tablované, než e, to otvoríme vonok. No a teraz už sme v tej fáze toho otvárania vonok, tak potom snaď prídu ďalšie stiažnosti. Ja vám tu nechám nejaké materiály e, pri odchode z miestnosti. Ak chcete, môžete si ich zobrať a pozrieť. Naozaj sme chceli sa e, zorganizovať najskôr interne a až potom vonok v odzokách propagovať tento nástroj. 19 eh, stiažností zrejme neodráža úplne realitu v teréne. Ďalšia otázka. Otázka podpory a zdrojov. Momentálne máme v týme 6 ľudí, teda vrátane mňa, je nás 6. Máme konzultatívne fórum, teda jeho sekretariát, ktorý pracuje iba pre fórum a máme asistenta pre mechanizmus sťažnosti plus môjho asistenta, administratívneho asistenta, čiže je nás 6. Fabrice, za teba poviem, že sú tu ešte tri ďalšie osoby, traja asistenti, ktorých plánujeme Eh, nabrať ešte tento rok, čiže nás má byť 9 nakoniec, ale iste to nezodpovedá reálnym potrebám vzhľadom na eh, narastajúce úlohy agentúry v úzkoprávnej oblasti. Prepačte, prepačte, ďakujem pekne. Pani Spinelli, máte rýchlo doplnkovú otázku? Či nemáte? Áno, áno, chcem sa spýtať. Maličká otázočka pre pána Ležeriho. Možno som len správne nepochopila vašu odpoveď. Mňa by zaujímalo, či viete potvrdiť, že libyská zóna neexistuje zóna na, pre záchranu na mori alebo hľadanie záchranu na mori neexistuje. Um, ja odpoviem teda tiež po francúzsky, že bola po francúzsky. Nie, ja tú zónu nepovažujem za niečo, za niečo dohodnuté, za niečo mm, potvrdené. Bola tu mm, unilaterálna deklarácia v lete 2017, ktorá viedla k vzniku určitých situácií. Ťažko sa to kvalifikuje. No, v tejto zóne mm, vidíme, že sú tam isté dni, kedy líbyjské pobrežné hliadky robia záchranu na mori, ale z hľadiska operačného plánu neexistuje kontakt medzi Frontexom a líbyjskými orgánmi, pokiaľ ide o túto oblasť. E, takže nie je to nič definitívne potvrdené. Máme európsky projekt vytvoriť koordinačné centrum e, v Tripolise pre záchranu na mori. Toto centrum e, je projekt, ktorý financuje Európska komisia. Taliansko pracuje na tom s európskymi prostriedkami a Taliansko si želalo, aby Frontex spolupracoval s Talianskom, pokiaľ ide o vyškolenie, odbornú prípravu a taktiež misia EUBAN Libia, teda e, misia civilného charakteru, e, tiež financovaná z, komis- z rozpočtu Európskej komisie alebo financovaná Európskou komisiou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ležery, ďakujem aj vám, pani Fernández, ďakujem aj e, kolegom za dôležité otázky. Hlasovať budeme o 11.15. Kolegyne, kolegovia, ak ste teda pripravení, mohli by sme začať. Každý sa prosím usadte. Um, as usual, all electronic. Budeme mať aj elektronické hlasovania. Ja ešte počkám, kým sa kolegovia usadia. And we will begin. I know some people have their flights and trains, so... Viem, že mnohí letíte, odchádzate, takže čas vás tlačí, preto by sme snáď mohli rovno začať. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, začneme prvým hlasovaním stanovisko výboru, pre výbor TRAN, autorom je pán Škripek, interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii. Prepracované znenie. Takže hlasovanie v TRAN bude 24. mája. Pán Škripek, želáte si vystúpiť? Nie je treba? Dobre. Takže môžeme hlasovať. Už je každý pripravený zahlasovať? I'm just tired. It's just before Easter, you know. Ja už som unavený. Veľká noc pred dverami. Takže tak agresívnejšie hovoríte, že by som mal dobre. Takže návrh 22 hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Dobre, tak nie. Stále otvorené, ešte stále otvorené. Prosím, už si fakt sadnite. Ďakujem. Hlasoval, hlasoval už každý. Ešte nie. Teraz už, hej? Dobre. Takže končím hlasovanie. Prijaté 23. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. prijaté. 24, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 25, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 28, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 33. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 34. Hlasovanie otvorené. Prepačte, 34, 35, 36 teraz. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 37, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 39, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 40, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 41. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 42. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 43. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 59, kto je za? 59. Koniec hlasovania. Prijaté. 60. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 62 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 1. K citáciám hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 6. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 8. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 9. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 10. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 11. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 12, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 14, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 15 za, pardon, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 16. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 18. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 2. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 20, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 21, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 63, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 64 hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz menovité hlasovanie, záverečné hlasovanie, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté 48 za, 2 proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Dobre, teraz hlasovanie o správe kolegyne Stevens, rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Pred hlasovaním e, pani Stevens avizovala, že chce stručne vystúpiť. Nech sa páči. Helga, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážne kolegovia priebehu nedávnej schôdze ohľadom Líbie som sa dozvedela, e, O mnohých faktov boli položené otázky ohľadom toho, ako to vyzerá medzi radou a komisiou, taktiež ako sa na to pozerám ja. No a ja si myslím, že je nepriateľné, aby Ehm, členské štáty Európska únia ehm, nemali oddelené kompetencie, čo týka bezpečnosti. Takže si myslím, že sú tu ehm, rôzne názory medzi rôznymi politickými skupinami a taktiež k nášmu návrhu textu chceme pridať rôzne ustanovenia. Myslím si, že všetky politické skupiny sa budú spokojné a že by sme to mali všetci svojim hlasom podporiť. Ďakujem. Dobre, takže hlasujeme. Návrh 1, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Návrh 2, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 3, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 4, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Konečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 47 za, 5 proti, nezdržal sa nikto. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz ďalší dokument z dielne pani Stevens rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie dodatkového protokolu k dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Pre vašu informáciu to vnímame v spojení s bodom 13 programu, no na to trošku neskoro. Takže návrh 1, kto je za? Pardon, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, prijaté, teraz dvojka, hlasovanie otvorené, Konec hlasovania. Prijaté. tri, Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvorka. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Konečné hlasovanie menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 49 za, 5 proti. Nezdržal sa nikto. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz pokračujeme o nových psychoaktívnych látkach a kontrolných opatreniach. Rada nás konzultovala na tému 7 látok, 7 návrhov správy predložila spravodajka 26.2. 14. marca vtedy 5 spadá pod e, príslušný dokument OSN, čiže sú súčasťou e, definície EU automaticky s cieľom bojovať proti nelegálnom chodu e, s príslušnými predpismi. Takže v prípade tých piatich látok už takýto postup nie je potrebný, ale pokiaľ je tie dva zvyšné látky, tak tam stále ešte je potrebné stanovisko, stanovisko parlamentu. Chce sa spravodajkynia vyjadriť predtým, než pristúpime k hlasovaniu? Nie. Áno, trošku rýchlo som to prečítal, ale slovo by som vám bol dal. Dobre, takže poďme hlasovať. Dobre. Takže Majte, Pagaza Urtundu a Ruiz je spravodajkyňou. Začneme teda to konečné hlasovanie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté 53 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajkyni. Dobre, teraz bod 16 programu. Znova rovno hlasovanie. Menovite hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 52 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajkyni. Yes. Okay, so. Dobre. Takže kolegyne, kolegovia, tým sa stane bodu 22. bo 22 súvisí s kandidátom Európskeho parlamentu. Je to Európska prokuratúra nariadenie o vytvorení Európskeho prokurátora, viete, že to je z oktobra minulého roka. Cieľom tam vytvoriť EPPO v roku 2020. Prípravná práca bola spustená, pokiaľ ide o výber a menovanie Európskeho hlavného prokurátora a ostatných prokurátorov. 14.3 e, eh, nariadenia o EPPO eh, na toto eh, obsahuje výberovú komisiu 12 osôb, sú e, to bývalí členovia Dvora auditorov a Súdneho dvora. Eurojustu, národných najvyšších e, súdov, prokurátorov a e, kvalifikovaných právnikov. Jednu z týchto osôb navrhuje Európsky parlament. Takže toto dnes riešime. Po rozhodnutí koordinátorov 5. marca o postupe menovať jedného z členov výberovej komisie podľa článku 4 odsek 3 nariadenia E PPO. Dostali sme následovné návrhy e, skupín. Prečítam to e, podľa abecedy Candido Conde Pompido, Rašida Dati, Eva Žoli, Antonio Mura, Maria Zvornečiano. Zoznam kandidátov máte a máte aj ich životopisy. Hlasovanie prebehne elektronicky, ale tajne a kandidáti budú teda odhlasovaní jeden po druhom v rovnakom poradí podľa ABCD. Čiže ako hlasovať? Prosím, hlasujte za iba jedného kandidáta. Pokiaľ tých ďalších štyroch kandidátov, tam môžete hlasovať proti alebo sa zdržať. Je to na vás. Takže naozaj vyberte si jedného kandidáta, za ktorého budete hlasovať. Iba jeden kandidát na hlasovanie za a potom sa prípadne zdržte v hlasovaní o ostatných kandidátoch. Dobre, aby ste sa zdržali, tak to musí byť proaktívne, dobre? Čiže proaktívne zdržanie sa hlasovania, čiže buď to hlasujte proti e, všetkým, alebo sa zdržte v prípade všetkých ostatných. Je to každému jasné? Môžete nehlasovať, to by bolo bežne, bežne teda zdržanie sa, ale e, v tomto prípade je potrebné sa zdržať proaktívne. Čiže aby ste sa držali, musíte niečo spraviť, hej? Chápame sa. Takže hlasujte iba za jednu osobu. A bude to teda tajné hlasovanie. Modrá zasvietí. Pripravený? Dobre, tak hlasujeme. Ešte raz to mám prečítať všetky tie mená? A jedného po druhom, dobre. Takže ja prečítam meno kandidáta a vy potom zahlasujete. Dobre, takže najskôr je to podľa ABCD, pán Candido, Conte, Pumpido. Nech sa páči, hlasujte. Has everyone voted? I close the vote. Hlasoval už, hlasoval už každý? Končím hlasovanie. Nemusím čítať výsledky. Dobre. Druhý kandidát, pani Rašida Daty. Hlasujte. Konec hlasovania. <laughs> Chcel som povedať, že prijaté, ale toto je iný postup. Dobre. Teraz pani Eva Žoli, tretia kandidátka. Hlasujte. Koniec hlasovania. Dobre, teraz pán Antonio Múra. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. A piatý kandidát, Marius Vorničianu. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Dobre. Takže sekretariat si poznačil výsledky hlasovaní. Prečítam to či iba oznámim, kto získal mm, maximálny počet hlasov, najväčší počet hlasov. Pani Rašidu Daty sme zvolili. So we have now... Dobre, a teraz ďalší bod programu, kolegyne, kolegovia, ďalšie hlasovanie. Sloboda a pluralita médií v Európskej únii. Spravodajkyňa pani Spinelli. Ešte než budeme hlasovať. Spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Thank you, I prefer not. Nie, ďakujem, e, radšej nie. Pán Diaz de Mera, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem len povedať, že odmietam tú odvolávku na Španielsko, na moju krajinu. V úvodnom úvodných ustanoveniach alebo v odôvodnení, pretože to je dezinformované a nie je to spravodlivé. Ďakujem. Poznačili sme si to, pán Diaz de Mera. Prejdeme k hlasovaniu. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci nám 92. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 93. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 101. Otváram hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 103 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 104 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 110. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 111. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 112 za. E, teda otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Je to prijaté. 113. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 119. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 124. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 125. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 133. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 134. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 135. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 136. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 15. Skalt. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 138. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 139 za. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 147 za. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 148. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 149. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 152. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 168. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 169 za. E, otváram hlasovanie, pardon. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Odsek 16, stanoviska kult, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 178, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 182. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13a. Prepočte, ten je prijatý. Takže kompromis 13a. Otváram hlasovanie. Máme pomalé zariadenia dnes. Ospravedlňujem sa, zariadenia sú dnes pomalé. Je to prijaté kompromis. A toto bol kompromis 13a. Spravedlňuje sa pán predseda. Takže 197. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 200. Za, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 201. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 203. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 204. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté odsek 17 od kult. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 212. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 2, 1, 4, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 215. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 216. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 219. E, Otváram hlasovanie. 219. Končím hlasovanie. To prijaté. 220. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 221. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 222. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 223. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté 224. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté 226. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté 227. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté e, citácie, pozvňujúce návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. E, hlasovanie ukončené, je to prijaté. Dvojka, pozmeňujúci návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté štvorka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté peťka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Šestka a sedmička sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. si návrh 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Do prijaté 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 44, 70, identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 17. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. 55. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. tu, 56. Kto je za? Pardon, môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené 57. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 58 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 18 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa 63, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený pozmeňujúci návrh 67. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 68. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 21. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 78. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 80. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 82. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A teraz tu máme odseky od výboru Júri. Odsek 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Odsek 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ocenk 15 za Júri. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Odsek 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz e, odsek 6 za výbor kult. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 22. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A odsek 23 výboru kult môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. A finálne hlasovanie bude menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 44 hlasov za, traja proti, 4 sa zdržali. Gratulujem spravodajkyni. Pán Jurek, chcete povedať niečo? Ďakujem. Chcel by som len povedať, že sme tu v menšine. Aj menšinové stanovisko. Áno, e, ďakujem. Zaznamenali sme si. Colleagues, that's the end of voting time and the end of the, and the end of the meeting. Any other business? Ešte bod rôzne. Chce niekto niečo povedať? Nie. Ďalšia schôdza bude 9. apríla. A toto je koniec schôdze. Prajem vám peknú veľkú noc a všetkým ďakujem. A prajem peknú dovolenku. A well-deserved break, if you're as tired as I. Je to skôr rozhodne zaslúžená dovolenka, pokiaľ ste taký unavený ako ja, takže príjem dovolenku.